Takže dámy a páni, ďalším bodom nášho programu je vyhlásenie podpredsedničky komisie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Sýrii. V mene podpredsedničky komisie. Teraz dostáva slovo pán Vili Serdal. Ďakujem veľmi pekne, pani A Vážení poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem pekne za možnosť povedať vám niečo o posledných aktivitách Európskej únie v Sýrii v mene vysokej predstaviteľky baronky Eštenovej. Európska, Európska únia odsudzuje eskaláciu násilnosti v Sýrii. Nadišiel čas hovoriť jedným hlasom a žiadať koniec krvi prelievania a žiadať demokratickú budúcnosť pre Sýriu. Európska únia je lídrom medzinárodných víziev pre konanie OSN. Sme veľmi sklamaní, tak ako ste všetci z vás, zlyhaním alebo neúspechom pri príjmaní uznesenia rezolúcie OSN o situácii v Sýrii kvôli vetu Číny a Ruska. sobot, minulú sobotu po hlasovaní vysoká predstaviteľka ešte raz zdôraznila, že Európska únia bude podporovať všetky snahy Ligy arabských krajín a vyzýva opätovne všetkých členov Bezpečnostnej rady OSN, aby sa zhostili svoje zodpovednosti. Kríza v Sýrii je a ostane veľmi vysoko na rebríčku priorit EÚ. Ministri Európy a ministri Európskej únie budeme o nej opätovne hovoriť 27. februára. Európska únia počas celého konfliktu podporovala obyvateľov Sýrie a vysoká predstaviteľka naďalej zvyšuje tlak na sírske orgány na rôznych úrovniach. Absolutnou prioritou je momentálne eh, zastaviť represálie režimu a eskaláciu násilia. Eh, v súhľade s plánmi Arabskej ligy je tiež veľmi dôležité, aby politickí eh, väzni boli prepustení, aby z miesta boli stiahnuté ozbrojené jednotky a umožnili a prácu nezávislým pozorovateľom a médiám. No a doteraz Európska únia sa veľmi intenzívne angažuje a v spolupráci s Ligou arabských krajín a inými aktérmi pri hľadaní mierového riešenia. Vysoká predstaviteľka zdôraznila kľúčovú úlohu regionálneho eh, zapojenia a arabského líderstva. Na diplomatickej úrovni Katrin Ashton hovorila s generálnym tajomníkom Al Arabeom o ďalších krokoch a vyjadril politickú podporu snahám Ligy arabských štátov, Arabskej ligy pri riešení e, krízy. Tiež hovorila s Banky Múnom, tureckým e, ministrom zahraničných vecí a viacerými ďalšími medzinárodnými diplomatickými predstaviteľmi pri hľadaní riešenia. Európska únia víta snahy arabských krajín zvyšovať tlak na sírsky režim. Vedenie Arabskej ligy alebo líderstvo Arabskej ligy je kľúčom k riešeniu eskaláciou, kvôli eskalácii násilnosti proti občanom Liga 12. februára rozhodla, že ukončí pozorovateľskú misiu. Požiadala OSN o Bezpečnostnú radu OSN o rezolúciu, aby OSN dozorovala na implementáciu prímeria. Európska únia tiež posilnila a zdôraznila sankcie a dohodli sa na stretnutí priateľov Sýrie, ktoré sa uskutoční v Tunisku v februári. Zasadnutie a stretnutie v Tunisku bude dobrou príležitosťou hľadať medzinárodný konsenzus k Sýrii a predkladať návrhy na zastavenie vraždenia a hľadanie mierové riešenia súčasnej krízy. Európska únia a vysoká predstaviteľka sa budú v týchto snahách veľmi intenzívne angažovať. Vysoká predstaviteľka tiež ponúkla skúsenosti a odbornosť OSN v oblasti sankcií a zdôraznila potrebu koordinovať veľmi v úzkom dialogu spoluprácu s opozičnými skupinami treba ďalej pokračovať v aktivitách v rámci OSN. Snažíme sa podporovať eh, partnerov tak, aby Bezpečnostná rada sa mohla vrátiť eh, čoskoro k tejto otázke a odsúhlasiť rezolúciu o Sýrii. Vysoká predstaviteľka vyvíja vplyv na členov Bezpečnostnej rady a regionálnych partnerov. Euro signál EU. na adresu Ruska a Číny je jasný nemôžu stáť na zlej strane história. Európske spoločenstvo má zodpovednosť zastaviť vraždenie a zabíjanie. Minulý pondelok počas rozpravy v navalnom zhromaždení OSN o situácii v Sýrii veľká väčšina členských štátov OSN odsúdila násilnosti a porušovanie ľudských práv. Vysoký komisár OSN, vysoká komisárka OSN pre ľudské práva povedala, e, že e, je to zlyhanie e, zlyhanie pri ochrane populácie a postupovať proti zločinom proti ľudskosti. Rada OSM pre ľudské práva na nadchádzajúcom zasadnutí tiež príjme príslušné kroky proti Sýrii. Európska únia je ochotná mobilizovať pomoc na to, aby pomohla občanom Sýrie komisia pripravuje plán v oblasti humanitárnej pomoci. Pričom bilaterálna spolupráca s sírským režimom je prerušená a tak ESVČ a komisia podporujú projekty v prospech MVOčiek občianskej spoločnosti a oban, ako aj palestinských utečencov. Situácia v Sýrii si vyžaduje, aby Európska únia bola stále účastná prostredníctvom člensk- misií členských štátov a svojich delegácií. No a nie len na pozorovanie a podávanie správ o situácii, ale tiež jasne signalizovať, že režim nemôže potláčať svoje obyvateľstvo absolútne beztrestne, no a že obyvateľia Sýrie nebudú osamotený a opustený. Úzka spolupráca s misiami, s e, misiami EÚ aj v Damasku pokračuje. No a podobné kroky sa príjmajú s ohľadom aj na susedné krajiny. No a v neposlednom rade Európska únia sa nadalej angažuje a spolupracuje s opozičnými skupinami v Sýrii. Je dôležité podporiť ich v tom, aby posilnili svoju koordináciu a vypracovali spoločnú víziu cesty vpred na to, aby ochránili populáciu v Sýrii, aby podporili mierový, mierovú transformáciu Sýrie. Vysoká predstaviteľka ponúkla podporu a pomoc OSN Arabskej lige vo svojich snahách a spojiť opozičné skupiny v Sýrii a, a pri budovaní spoločnej vízie a transformácie. Ja ďakujem vám, poslanci a poslankyne, za vašu podporu v ostatných mesiacoch a vyjadrenia v Európskom parlamente a uznesenia, ktoré parlament prijal, pomohli Európskej únii budovať a vypracúvať svoju politiku voči Sýrii. Je veľmi dôležité, aby sme aj naďalej vyvíjali tlak na sírsky režim. Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu pri zaisťovaní toho, aby občania Sýrie neustali vo svojom boji osamotení. Vysoká predstaviteľka bude aj naďalej pokračovať v spolupráci s vami pri našich snahách zastaviť násilie. Sýria bude centrálnou témou jej cesty do Washingtonu koncom tohto týždňa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Servendal, a teraz mene politických skún, e, skupín dám slovo pánovi Sala Frankovi v mene EPP. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán minister, pán komisár, vážené dámy a páni. Krízu v Sýrii ovplyvňujú tri faktory. Poprvé, tu prebieha niečo ako studená vojna medzi Saudskou Arábiou, teraz so Saudskou Arábiou a v tomto okamihu aj Iránom, čo sa prejavuje v najrôznejších scenároch a ukazuje sa to isto v Sýrii. Istým jasným dominovým efektom, tak ako sa to ukázalo v Praskej jari, a je tu prezencia Číny, Ruska na tomto kontinente, aby mali protiváhu voči Európe a Spojeným štátom americkým. S veľkou pozornosťou sme si prečítali, čo k tomu povedala pani vysoká predstaviteľka. Posilnenie sankcií na stretnutí, na budúcom stretnutí 27. podporuje Arabskú ligu a dospeli sme ku koorden, koordinovanejšej diplomatickej činnosti medzi jednotlivými členskými štátmi. Žiaľ, nič z toho nepomohlo k tomu, aby sa zastavilo násilie nič eh, to nezmenilo na frustrácii. Dnes to povedal aj minister, keď sa ocitol pred výborom pre zahraničné veci, keď hovoril o vete Číny a Ruskej federácie. Teraz na valnom zhromaždení sa hovorí o zásahu Kataru a Saudskej Arábie, aby došlo ku ratifikácii tejto dohody. Čo môžeme urobiť tvárov v tvár tejto situácii? Môžeme zvýšiť náš nátlak na Rusko a Čínu? Nedávno došlo ku akciám. Jednou bola návšteva miestodržiteľa čínskej vlády v Spojených štátoch. Prijali ho so všetkými podstami a potom summit Európskej únie a Číny je dôležité, aby sme posilňovali naše vzťahy s dizidentským, hnutím v Sýrii. Tuto formu môžeme materializovať formou humanitárneho koridoru. A ďalej otázka, ktorou sa zaoberali ministri zahraničných vecí Arabskej ligy, vyzývajú nás všetkých, dokedy ostaneme všetci pasívni voči utrpeniu sírskeho ľudu kde je limit, hranica našej tolerancie, keď dochádza ku iniciatívam jednej po druhej. Rezim, režim utláča sírsky ľud. Vážená pani predsedajúca, pán minister, pán komisár, to je zásadná otázka, ktorú si musíme položiť. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán Sala Franka. Slovo má pani Veronik D. Kaiser zo strany socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to štvrté uznesenie, ktoré parlament robí v súvislosti so Sýriou a jeho pridaná hodnota je, že sa um, pritvrdil tón, diplomácii a Sýrčanom hovoríme, že my na vás nezabúdame. Hoci stále opakujeme to isté, nezabudli sme na vás. To už niečo znamená. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že toto uznesenie nezodpovedá základnú otázku, čo vlastne robíme, akú stratégiu máme. Vojenská stratégia nie je dobrá, s tým súhlasím, ale dnes ráno mi člen Národnej rady Sýrie so slzami v očiach ukázal obrázky mučenia v jeho krajine. Dáte nám zbranie, peniaze? Pýtal sa ma, nevystupujte, neintervenujte za nás, ale pomôžete nám? Vy, my chceme bojovať, ste toho schopní? A ja som povedala, nie je to ani v našom uznesení, pretože mi povedali, sírska opozícia nie je jednotná, nevieme s kým komunikovať, ale nebudeme reagovať na túto základnú otázku, akú kredibilitu budeme mať. Takže mm, ja hovorím, že toto sa od nás čaká, táto krajina od nás čaká konkrétne veci. A tretia vec, a to hovorím v súvislosti s Bašarom Asadom, Možno, že nie sme takí e, početní, ale verili sme, že by sa dal e, zmeniť sírsky režim. Stretli sme niektorých aj osobne. Ja si spomínam, že som bola v byte Asada, ktorý mi vysvetľoval, ako vidí svoju krajinu a ako by sa e, mal, mala zmeniť situácia v jeho krajine. A dnes počúvame prísľuby o novej ústave a všetky tieto uh, prísľuby. My sme verili, ale dnes ja nežiadam hlavu a šada, Ja ešte som chora z toho, čo sa stalo s Husajnom alebo s Kadáfim, ale ja hovorím, že on je zodpovedný za svoje činy, my to nenecháme len tak prejsť. Medzinárodný trestný tribunál existuje na zločiny proti ľudskosti a teda sírskému ľudu hovorím, počkajte, niečo urobíme, ale žiadam to tu od rady a komisie. Pracujeme na konkrétnych veciach a žiadam parlament, aby podporil toto stanovisko. Merci beaucoup, madame de Kaiser. Ďakujem pekne, pani de Kaiser. A teraz dám slovo predsedovi Ferhofštátovi. Ďakujem pekne. Včera Katie Ashton mi poslala list a povedala mi, že v mene EÚ bude v prvej e, kontaktnej skupine 24. E, e, februára. To je dobré, ale Aká je tam stratégia, ktorú budeme brániť na tomto stretnutí, musím vám povedať. Pán minister, že ja som ju nepočul. Vy ste hovorili o stratégiu, o požiadavku, o požiadavke Arabskej rady, ale aká je stratégia EÚ? Ako máme stratégiu voči Sýrii? sme v centre krízy, máme problémy s Homskom, to je druhá Sebrenica. Sme uprostred vojny a teraz to je vojna v Sýrii a ja od vás žiadam, aby ste mi povedali, akú máme stratégiu. Nestačí povedať, že by sme tam mali byť 24. v Tunisku, ale čo tam budeme robiť? Aké bude naše stanovisko? Aké sú hlavné témy? môžeme alebo sme za humanitárny zásah eh, v Sýrii. Budú tam bezletové zóny na hranici s Tureckom, Jordánskom, by sme tam mali koridory? Áno, nie. Myslím si, že toto je potrebné, absolútne nevyhnutné. Prebieha tam genocída v Sýrii, to sa deje a ak to nezastavíme ako medzinárodné spoločenstvo, tak to bude proste pokračovať vidíme tam situáciu, ktorá sa zhoršuje, zhoršuje a potom mali by sme poslať materiálnu pomoc Syrii a Slobodnej sírskej armáde. Myslím si, že by sme to mali urobiť, hoci možno bude potrebné predať im eh, zbranie. Mm, aká je odpoveď EÚ? dáme materiálnu pomoc alebo nie. Áno alebo nie. Oni zúfalo, zúfalo potrebujú materiálnu a technickú pomoc. A tretia otázka. Ako je to so sankciami? Od začiatku vieme, že náš zoznam bol príliš krátky. Od začiatku vieme, že aspoň asi 200 rodín sa týka alebo pokrýva ten režim Bašara Asada. Iba Týka sa to iba jednotlivcov, nie rodín. Čiže mali by sme začať so sankciami a týkalo by sa to 200 tých hlavných rodín a otázka pána Sala Franku čo s Ruskom a Čínou? Možno by sme mali niečo na Margo nich povedať. Bola tu nejaká misia do Číny a my sme Číne slúbili štatút slobodnej trhovej ekonomiky v momente, kedy odmietajú prijať svoju zodpovednosť v Bezpečnostnej rade, je na to vhodný čas? Nie, myslím si, že to nie je vhodný moment. Mali by sme s tým počkať a povedať im, aby súhlasili so sankciami voči Syrii, ktoré sú absolútne nevyhnutné. Chcem od vás počuť, aké je stanovisko EÚ. Povedzte mi, Mm, pred chvíľou ste nám povedali, mali by sme mať stretnutie ministrov zahraničných vecí 27. To ste teraz povedali. 27 to je 3 dní po 24. Majte vaše stretnutie predtým, ako tam pôjde pani Eštona. Naozaj si myslím, že robíme rovnakú chybu ako v iných veciach, ako v Líbii a inde. Pán Verhofstadt, eh, máme tu modrú kartu zo strany pána Devu. Akceptujete otázku? Pán Deva, prosím. Bohužiaľ bez mikrofónu. Mohli by ste si prosím zapnúť mikrofón. Ďakujem, pani predsedníčka. Súhlasíte so mnou, že v roku 2006 OSN začali sme proces zodpovednosti chrániť s veľkými fanfárami zodpovednosť za ochranu zo strany rady. Aká je to naša zodpovednosť, kde využívame nástroje OSN, ktoré sme vytvorili? Čo súhlasí môj priateľ so mnou, že tam by sme mali ísť využiť, využiť tento koncept zodpovednosti za ochranu rámci OSN, čo Tony Blair a ostatní použili veľmi efektívne v Sierra Leone a inde. Mali by sme ísť do Syria chrániť nevinných ľudí nástrojmi OSN a toto bola otázka na radu, ale pán Ferhostad, eh, ja nebudem hovoriť za radu, ale môžem odpovedať. Keď nie je dohoda v Bezpečnostnej rade, tak ja to beriem tak, že aby sme mali v kontaktnej skupine dohodu, možno by sa stanovisko Číny a Ruska zmenilo. Ak oni budú Čína a Rusko vidieť, že kontaktná skupina, ktorú vytvoríme 24. je pripravená ísť vpred, akýmkoľvek spôsobom chrániť Sýrčanov, tak som si istý, že to posilní tlak a diskusie v Bezpečnostnej rade budú iné, ale musíme sa toho držať, musíme ukázať, že sme skutočne za, že chceme byť toho súčasťou, že tam chceme prísť, ak to bude potrebné. Ďakujem a teraz dávam slovo pani Ellen Flotre za zelených. Ďakujem, pani predsednička. Skutočne už nejde o to, aby sme hovorili o represiách, ale o mm, neuveriteľnej a netolerant, nemožno tolerujúcej um, mm, um, mm, utlaku Vidíme, že nemocnice sa menia na centra mučenia, únosov a či svet, o tom svedčia čísla zranených, eh, uväznených, mŕtvych. Myslím si, že eh, Rada pre ľudské práva to povedala. Ide o zločin proti ľudskosti. Pani eh, de Kaiser má pravdu. Assad sa musí zodpovedať pred Medzinárodným trestným tribunálom voči tomuto teroru. Ja chcem prijať, privítať samozrejme odvahu, odhodlanie, ale aj neuveriteľnú schopnosť odporu, odboja občianskej spoločnosti v Syrii. Napriek všetkému prichádzajú potraviny, vymeniajú sa informácie, zabezpečuje sa ochrana ľudí, ktorí manifestujú. Napriek všetkému sa uh, o ľudí starajú v miestnostiach, ktoré sú zmenené na plné nemocnice. Myslím si, že tieto kanály, ktoré sú vytvorené, prekerné, nebezpečné, tu by sme mali sa zamyslieť a pracovať, aby sme videli, ako už teraz by sme mohli mm, zintenzívniť starostlivosť prísun potravín, ktoré cirkulujú cez tieto kanály, ako ich zabezpečiť, ako ich uh, upokojiť, ako ich rozšíriť. Eh, a ľudia, ktorí riskujú život, ako ich chrániť. Myslím si, že toto je prvý krok, ktorý by sme mohli konkrétne urobiť. To sa od nás žiada treba posilniť sankcie a zaistiť, aby boli primerane implementované. Myslím si, že skutočne Európska komisia a rada si musia položiť otázku o spôsobe, akým e, loď naložená zbraňami mohla odísť z cyperského prístavu do Sýrie, aby zásobovala Asadovú armádu proti jeho ľudu. Je tu iniciatíva Arabskej ligy, to treba podporiť, musíme byť bdelí, ale vieme, že v Arabskej lige sú veľmi rôznorodé záujmy. Viem, že sa tu iniciatívy znásobujú pred predsedníctvom Arabská liga v súvislosti s Irakom a podobne. To všetko je známe, ale kvôli tomu, že je tu takáto situácia, Európska únia musí jasne definovať svoju stratégiu a povedať 24. v Tunise, to je dobré, že je to v Tunise, pretože toto je história ľudu proti jeho e, utlačateľovi a myslím si, že Sýria je vlastne predmet na šachovnici, ktorý musíme pohnúť a dostať sa pochopiť základy tohto konfliktu. História, ktorá dnes prebieha v Sýrii, je boj spoločnosti za demokraciu, za práva. Bez toho, že by som bola naivná, toto je hlavná výzva. Sem musí smerovať všetka naša snaha, čiže stretnutie 24. musí izolovať krajinu, ktorá dnes naďalej pokračuje. Potom Čína, Rusko, ale ešte aj Alžírsko. Čiže vytvoriť maximálny tlak na Asada, aby bol izolovaný. Toto je konkrétny spôsob pomoci. A potom ešte uznať to, čo hovorí Národná rada. Tam sú chyby. Pani predsedníčka prerušuje rečníka, pretože presiahol eh, svoj rečnícky čas. Takže mm, treba myslieť na budúcnosť Sýrie. Like to... No a slovo teraz dostane pán Tenok v mene skupiny ECR, vážená pani predsednička. Hm, bombardovanie mesta Homs je skutočne hm, hrozným činom a medzinárodné spoločenstvo musí odsúdiť hm, veto Číny a Ruska proti rezolúcii, ktoré, ktorá by odsúdila a tento čin. To je tiež hanebné. Sýrsky režim musíme jednomyselne, musí medzinárodné spoločenstvo jednomyselne e, vyzvať na ukončenie násilnosti a musí umožniť prácu humanitárnym, humanitárnym inštitúciám od úloha Turecka a, a pomoc Turecka je dobrá. A, konanie Arabskej ligy a, pri hľadaní prímeria je tiež dobrým krokom, musí byť implementované. Čo najskôr Sýria musí dostať garancie na mierové riešenie pre protestantov a musí byť zaručené, musí byť zaručená sloboda prejavu. No a a sa vniesie zodpovednosť za eh, trestné činy eh, armády, hlavne tie najaktívnejšie, eh, najaktívnejšie jednotky Alavitov. No, musí uznať a ukončiť svoju diktatúru. Včera pán Ferhovstata vyzval na ukončenie. A podľa môjho názoru to je nebezpečné, pretože nevieme, akú úlohu zohrávajú džihadisti a akú to úlohu môže zohrávať v konflikte v, medzi Iránom, Sádskou Arábiou alebo s zapojením Kataru. No a môže to skončiť krvavou civilnou eh, vojnou proti nesunickým muslimom. No a naša skupina podporuje eh, vytvorenie, nejakého, vytvorenie nejakej bezpečnostnej eh, zóny, ak by to bolo možné, blízko tureckej hranice. Avšak to v tejto fáze nie je dosiahnutelné, avšak akékoľvek iné hospodárske sankcie proti Damasku musia byť čo najskôr zavedené. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tenok. No a a teraz slovo dostáva pán Vili Majer e, z GuNGL. na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Minister, my budeme proti intervencii. Boli sme proti tomu aj v prípade Líbie, pretože vieme, ako skončil diktátor Kadáfi na tomto zločine sa podielali zahraničné sily a bol to takisto zločin. A v tejto chvíli, v tejto zóne nie je možné odpovedať odpovedať vojenskými prostriedkami na vojenské prostriedky, preto naša politická skupina je proti intervencii. Bolo pre nás prekvapujúce, keď sme sa dozvedeli od pána ministra, že je potrebné zastaviť supresie, ale nehovoril o džihadskom hnutí, čo nás prekvapuje. Berme si Libanoncov, všetkých, ktorí volajú šéfa Al-Kaidi, tí sa snažia pomáhať e, sírským levom a chcú, aby tu došlo ku spojeniu s Irakom, aby prišlo, došlo k plivu zo Saudskej Arábii. Nesmieme zabúdať v tejto súvislosti na džihad. Belder, to... Ďakujem pekne, no a slovo dostáva pán Belder z EFD na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tento obraz občianskej vojny sa stal realitou v Sýrii a Syrii sa hovorí, nikto nás neochraňuje. Etnické náboženské zúčtovanie, to je realita. Európska únia, čo tu môže urobiť Európska únia? To je vlastne tá podstatná otázka, ktorú si kladieme. Máme alternatívu k Asadovmu režimu? Opozícia či už vojenská alebo politická, je rozpoltená. Ako tu možno nájsť alternatívu, ako si ju predstaviť? Mnohé otázky sú otvorené, napríklad aj v súvislosti s hnutím Al-Qaida. Bude medzinárodná intervencia, aby sa zastavilo krvi prelievanie v Sýrii. A ako to bude, keď nebudeme mať žiadnu alternatívu? Nech sa páči pán Obermajer. Ja budem hovoriť jednu minútu dlhšie, práve tak ako kolegyňa predo mnou, pokiaľ ide o legitívnu požiadavku, už no tá sa radikalizuje. Dnes už darmo hľadáme isté veci, ktoré boli viditeľne na začiatku. Pre mňa je zaujímavé, že vyzýva Al-Qaida na boj proti Asadovi. Je to zaujímavé. Je zaujímavá táto náboženská povinnosť. Vieme, kam to môže smerovať, čiže nastolenie práva šíra, e, šaria. Podľa mňa by to bola katastrofa pre opozičné sily v krajine. V tejto situácii by bolo najhorším riešením nasadenie armády. No to je otázka e, dialogu s Asadom. Ja si myslím, že to by sa mohlo premeniť na e, pušný prach. Ďakujeme pekne, pán Obermajer. No a teraz dostávajú slovo ďalší rečníci. A ako prvý pán Kasulides na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. No, rez, máme rezolúciu Rady bezpečnosti OSN. A však to, túto rezolúciu vetovali e, Čína a OSN. A to má byť nejaká licencia e, využitia zbraní, čo by malo za výsledok, že mnohé ženy a deti boli zranené alebo zabité Rusy, e, chceli utlačateľov a utlačaných dať na jednu hranicu, odsúdiť eh, Boh, tak ako eh, povedal pán Lavrov, aby sme predišli občianskej vojne. Ruské veto dosahuje presne toto. Eh, zúfali, utlačení ľudia sa zúfalo bránia a krajina kvôli nedostatku aktivít medzinárodného spoločenstva je na ceste k občianskej vojne podpora Asadovho režimu zo, stranu Ira, zo strany Iránu má vysvetlenie. Pomocou tohto režimu môžu e, manipulovať Hezbalách a Hamas, aby destabilizovali región. Avšak rúská pozícia je zaražajúca. Dúfajme, že to je len dočasné stanovisko, tak aby podporili domácu kandidatúru, ktorá sa používa na domácu spotrebu. Potrebu. Európska, európske stanovisko je principiálne. Podporujeme demokraciu, ľudské práva a humanitárne obavy. Naše stanovisko je rovnaké ako vo všetkých ostatných krajinách arabskej jary. Nemáme žiadne vedľajšie úmysly, avšak nemôžeme ostať nečinní z oči voči masakru a také, takéhoto rozsahu, ktorý dosahuje hranice zločinu proti ľudskosti No, Európska únia správne podporuje iniciatívy Arabskej e, ligy pri mierovej transformácii a spoluprácu EÚ alebo OSN a Arabskej ligy priamo v teréne. A vítame vyjadrenie veľké, vysoké predstaviteľke na ďalšie sankcie a reštriktívne opatrenia a rovnako jej snahy stretnúť sa so všetkými ostatnými aktérmi záujme spoločného postupu, aby sme ukončili tieto netolerovateľné represálie. Žiadny, žiaden režim, ktorý svoju vojenskú moc otočil voci vlastným obyvateľom, neprežil. No a tento neprežije taktiež. Dobre, ďakujeme pekne, pán Kasulides. No a slovo teraz dostáva pani Jana Gomeš. Európsky parlament prejavuje plnú solidaritu so sírskymi povstalcami, ktorí sa postavili proti neľudskému režimu Asadu. Asad bombarduje civilistov. Prirodzene, že v OSN sme počuli odsudzujúce slova. Vidíme, ako Asad uplatňuje násilie voči svojmu vlastnému ľudu. Musíme sa postarať o to, aby všetci, čo sú zodpovední za túto masakru, sa dostali pred súdny tribunál kvôli zločinom proti ľudskosti. Musíme sa pokúsiť o to, aby Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov presadila, aby došlo k prímeriu z humanitných dôvodov. Potom by bola možná pomoc v podmienkach tejto občianskej vojny. Európska únia a ostatní regionálni partnery sa musia usilovať o podporu legitímneho odporu. Čína a Rusko sa zachovali hanebne. Je to hanebné uplatniť v takejto situácii právo veta. Môže sa to považovať e, môže to považovať Asad za svoje privilegium, aby pokračoval v tomto násilí. Musíme sa postarať o to, aby prestalo toto násilie a svoju zodpovednosť tu má aj Rusko. extrémisti sa v opačnom prípade v tomto regióne dostanú k moci a celý tento región sa bude destabilizovať ďalej. Asad padne, to je len otázka času, ale my sa musíme strategicky orientovať, aby sme dokázali pomôcť vyplniť existujúce vákuum. Je prirodzené postarať sa o to, aby došlo ku národnému zmiereniu práva menším sa musia chrániť, hlavne alavítov. Ďakujem pekne, no a slovo dostáva teraz pani Šáke na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, je veľmi jednoduché odsúdiť mučenie a vraženie v Sýrii, ale je náročné nájsť efektívne riešenia. Európska únia potrebuje stratégiu a zatiaľ, čo nikto ešte nehovorí, že to bude jednoduché a budúcnosť je neistá, tak nebudeme E, nečine sa prizierať na to, ako sú vraždení občania Sýrie. E, boli odpojené, boli odpojené e, zdroje pitnej vody, nemôžu dostávať zdravotnú starostlivosť. Treba Asada zastaviť. A Ferhofstadt hovoril o našich prioritách a ja by som chcela zdôrazniť ešte niektoré ďalšie konkrétne kroky, ktoré môže Európska únia prijať. Takže bez ohľadu na to, ako Čína a Rusko sú proti opatreniam OSN, takže členské štáty EÚ nemôžu byť proti sankciám. No a ako môže loď s ruskými, s ruskými zbraňami opustiť cyperské vody a dostať sa do, Sicílie, e, dostať sa do Sýrie. No a Ehm, európske technológie na sledovanie tiež nemôžu eh, ísť do Sýrie a rovnako, eh, rovnako eh, potraviny a palivo. Môže Rada a komisia zaručiť, že sankcie EÚ sa budú skutočne aj dodržiavať? Okrem okrem vojny proti sírským občanom a tiež zúri informačná vojna. Sú zatýkaní žurnalisti, žurnalisti e, riskujú svoje životy pri odosielaní videí. Dámy a páni, neexistuje spôsob, aby sme stanovili presný rozsah, rozsah e, tej katastrofy, ale približne 7 tisíc mŕtvych, a desiatky tisíc e, zatknutých, to sú čísla, ktoré hovoria same za seba. To sú ľudia ako vy a ja v globalizovanom a prepojenom svete polovica občanov eh, na Blízkom východe vo veku do 26 rokov eh, je teda vo veku 26 rokov, eh, musíme dávať pozor na to, na dodržiavanie ľudských práv, ako keby boli naše vlastné. Ďakujem pekne. A teraz pani Beneraba tu na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dramatická situácia v Sýrii ktorá čelí krvavému režimu sa dá nám nás nemôže nechať ľahostajný. Neopustíme sírsky ľud, podporíme, podporme, vyjadrime podporu a solidaritu trpiacim. Akú stratégiu vybudovať? Čo môžeme urobiť najskôr? Musíme poukázať na veto Číny a Ruska, odsúdiť ho a žiadať, aby mimovládne organizácie a novinári mohli vstúpiť na sírske územie. Potom sme podporiť ľudí tým, že im poskytneme lieky, um, zdravotný materiál, ktorý chýba a dokonca aj nemoc, na nemocnice sa útočí. Mm, je tiež dôležité, aby sme prispeli vo, k vytváraniu humanitárnych koridorov. Musíme uznať a podporiť sírskú opozíciu a Sýrskú národnú radu umožniť im vybudovať štát, ktorý splní očakávania Sýrčanov. Asada a tých, ktorí sú zodpovední za zločiny proti ľudskosti, musíme postaviť pred súd. Ďakujem. Pán Kaminsky, minúta. Počuli sme výzvy na dialog s prezidentom Asadom. Myslím si, že prezident Asad prekročil eh, hranicu, únosnú hranicu. Už, dialog už nie je možné. Umúčení, umúčené deti v Syrii znamenajú, že nemôžeme hovoriť s Asadom. Musíme veľmi jasne povedať, že toto miesto, ktoré je symbolom slobody a demokracie, také dôležité pre sírských ľudí. Musíme povedať, že Asad musí odísť, musí byť eh, predvolaný na zodpovednosť. Musíme to jasne povedať, že Európska únia čelí obrovskej výzve, obrovským otázkam, Budeme len hovoriť, alebo budeme aj obraňovať hodnoty, na ktorých je vybudovaná Európska únia. Preto musíme jasne povedať, že naša reakcia na kroky globálnych partnerov Ruska a Číny musia byť jasným signálom EÚ. Ak Rusko a Čína chcú s nami spolupracovať a my s nimi spolupracovať chceme, tak potom Čína a Rusko musia rešpektovať naše hodnoty. Ďakujem. Pán Kamenský, ďalší rečník, pán Takis Hadzi Georgiu. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Mnohí kolegovia sa pýtali, čo môže Európska únia urobiť. Ale otázku by sme si mali položiť my sami. Ak by sme boli v na mieste rady alebo komisie tiež by sme kladli otázku, čo robiť Európska únia nerobí, čo má, pretože sa jej nepodarilo e, sformulovať spoločnú vôľu a spoločnú zahraničnú politiku, skutočnú silu na implementáciu tejto spoločnej vôle smerom k medzinárodnému právu. A tento konflikt v Sýrii znamená, že Európska únia poskytuje, zdá sa, že poskytuje silu iba veľkým eh, a bez toho, že by mala schopnosť eh, a konala v súlade so zákonmi. Keď sa pozrieme na to, čo sa udialo v regióne počas arabskej jary, tak záverom nie je to, že sa nám podarilo urobiť správnu vec. Ak Európska únia nemá svoju vlastnú dôveryhodnosť a schopnosť brániť svoje zákony, tak neustále bude oscilovať medzi tým, či len pozoruje alebo zasahuje. Obe pozície škodia Syrii. Ďakujem. Pán Provera. Pán Fiorlo Provera. Nevidím pána Proveru v miestnosti, takže pán Brok, máte slovo má na 3 minúty. Vážený. pán predseda, vážený pán predseda rady, pán komisár, myslím si, že opis je jasný a nemusím sa opakovať, akým spôsobom režim postupuje proti vlastnému obyvateľstvu. Chce sa tu presadiť jedna rodina a jeden klan, ktorý sa správa ako rodina. Je dôležité, aby sme prejavili solidaritu je dôležité, aby si mnohí uvedomili, že za Sasadom nemajú žiadnu budúcnosť. To je jeden z dôležitých postupov v takýchto prípadoch. Je dôležité, aby sme objasnili spoločnú pozíciu medzinárodného spoločenstva. Preca nie je možné, že Rusko vetovalo a chce zohrávať dôležitú úlohu vo svetovej politike Predsa tu ide o to, aby sa Rusko zastalo ľudskosti. Nazdávam sa, že Európska únia má spolupracovať s Arabskou ligou. Arabská liga bude, eh, teda preložila, predložila rezolúciu, čo treba eh, v, vo veľkej miere podporiť. Považujem to za veľmi dôležité, zastávam názor, že je tu dôležitá spolupráca s Tureckom, ako aj s Arabskou lígou. Čiže nemá to byť západná záležitosť, má to byť spolupráca s vedením Arabskej ligy a s Tureckom. No ešte jednu vec by som rád povedal. Máme tu skúsenosti v Egypte a v Líbii a myslím si, že je dôležité, aby sme viedli dialog s opozíciou Pani Gomeš na to poukázala, keď hovorila o menšinách, čiže menšiny sú dôležité, podobne náboženská sloboda. Ďalej musíme zabrániť tomu, aby prenasledovali kresťanov. Je dôležité, aby sme viedli dialog s opozíciou, aby sme ju podporili. Ja si myslím, že je to istý záväzok, ktorý by nemal potom viesť k tomu, že sa vytvorí ďalšia nespravodlivosť. Je dôležité, aby sme Asada izolovali v jeho krajine. Niektoré menšiny sú na strane Asada, pretože si myslia, že to bude pre nich znamenať väčšiu stabilitu. Etnické a náboženské menšiny by mali mať možnosť rovnoprávne žiť v tejto krajine. Že takto sa máme na problematiku dívať. Ďakujem. Pán Elka Elkadrau je ďalším rečníkom na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Všetci sme frustrovaní po tom, ako Rusko a Čína využili svoje právo veta v Bezpečnostnej ráde. Znásilie sa ešte zhoršilo, situácia sa vymýka z rúk a nepochybne dôjde k ďalším dramatickým udalostiam. Sankcie ešte nezabrali, ale tlak sa zvyšuje. Predovšetkým je tu Arabská liga a Turecko a nepochybne hospodárske sankcie oslabujú piliere, na ktorých stojí režim Asada. A izolácia režimu sa zvyšuje. My musíme tento tlak ešte posilniť. Musíme zintenzívniť tlak aj na Rusko a Čínu, ktoré stoja v ceste medzinárodnej dohody. Možno by sme mali mať nejaký čierny zoznam eh, firiem, ktoré posielajú zbranie do Sýrie alebo nejakým spôsobom posilňujú sírsky režim. Vzhľadom na komplexnosť tento krajiny a jej pozície v regióne je potrebné mať jasnú perspektívu o novej Sýrii, kde menšiny ktoré nevedia, či majú opustiť eh, režim, by sa cítili doma. V krátkodobom hľadisku to, bol môj, to je môj posledný bod. Pre Európsku úniu je dôležité poskytnúť humanitárnu pomoc, posli, poskytnúť lieky a vytvoriť koridory. A Arabská liga musí vytvoriť tlak na Rusko. Či... Ďakujem pekne ďalším rečníkom. Je pán Rui Tavareš. Ďakujem pekne, predsednička. Tak Sýria ako aj Irak eh, sú etnickými mozaikami. Panuje vládne tam armáda, no a tak eh, ako aj v Líbii, Asad vôbec nerozmýšľa nad tým, že by odišiel a potláča alebo postupuje proti, proti svojim obyvateľom ozbrojenými silami. No a v rámci Arabskej ligy a v rámci Arabskej jary eh, je ťažké zaručiť aby sa niečo nepokazilo. Potrebujeme stratégiu o dôveryhodnosti, ľudskosti. Čína a Rusko. Pani Merkelová bola minulý týždeň predsa v Číne a vôbec nehovorila nejak veľmi výrazne o situácii v Sýrii. A európske podniky, a európske podniky sírskému režimu pomáhajú a pomáhajú im cenzurovať internet humanitárna situácia je skutočne katastrofálna. Myslím, že situácia v Sýrii je tiež ozvenou našich chýb. Utečencom potrebujeme a musíme pomôcť, a zodpovednosť, dôveryhodnosť z našej strany sú kľúčové slova. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a Slovo teraz dostal pani Marisa Matias na jednu minútu. Ďakujem pekne. Uznesenie, ktoré máme pred sebou, má niekoľko dôležitých bodov. Ale treba povedať, že politické skupiny, ktoré podpísali, odmietli jeden paragraf, kde vystupujeme proti vojenskej intervencii. Nechceme, aby sa zopakovalo to, čo sa odohralo v Líbii, pokiaľ ide teda o obete. Sýria a Líbia sú rozličné krajiny, ale tento e, rozdiel je dôležitý. Občianská vojna v Sýrii by mohla znamenať občianskú vojnu v celom regióne. A tam sa načrtá aj konflikt s Iránom. prirodzene, že ľud má právo na demokraciu a slobodu. Potrebujeme nový Blízky východ. Ale nazdávam sa, že všetko prišlo, pretože bola invázia v Iraku. Ďakujem. Yes. Ďakujem veľmi pekne, pani Matias. A teraz dostal slovo pán Blosovič. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, predseda. Ja dúfam, že tiež dostanem ešte minútu od pána Proveru. Dáte mi, dáte mi dve minúty. Je to možné, možné, aby som hovoril eh, na dve minúty, keďže pán Provera tu nebol. No už dobre. Ďakujem. Takže stručná analýza na úvod, aby sme eh, si všimli, čo sa deje v Sýrii. V Sýrii približne 8 tisíc ľudí prišlo o život. A z toho stovky boli deti, 200 tisíc ľudí je nezvestných, 70 tisíc bolo zatknutých. Sýria nemá eh, elektrický prúd, nemajú pitnú vodu no a nedostávajú pomoc, pretože nákladné automobily, ktoré privážajú pomoc, čelia ostreľovaniu eh, delostrelba strela do civilných eh, domov, no a ľudia, ktorí utekajú, eh, na tých sa sa strieľajú ostreľovači. Nože eh, medzinárodná situácia. Vidíme iránskych nájomných vojakov, ktorí bojujú. Rusko predáva Sýrii vojenské zariadenia. No a patová situácia je v OSN, kde bola rezolúcia vetovaná. No aj aká je reakcia, aká je odpoveď? Zástupca pani Eštonovej o tom hovoril, rovnako tak robili moji kolegovia. My musíme pomôcť opozícii, my musíme sprísniť sankcie voči režimu, musíme rokovať aj s Ruskom a Čínou. A rovnako a treba postaviť prezidenta pred Medzinárodný súdny dvor pre vojnové zločiny. No a, a teraz ale treba niečo zamyslieť sa nad tým, čo robíme teraz, aby zajtra skončili, skončilo, skončilo zabíjanie. Prezident Assad musí otvoriť humanitárne koridory, musí uvoľniť obliehané mesta, musíme môcť poskytnúť humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz pán Mario David na dve minúty. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, tento parlament európskej demokracie odsuduje postup Asada a sírskej armády v súvislosti s vlastným obyvateľstvom, teda vo vzťahu k vlastnému obyvateľstvu, rešpektovanie ľudského života e, zohráva absolútne prioritnú úlohu a celé medzinárodné spoločenstvo musí vyviať tlak na spoločnosť v Sýrii. Treba skončiť toto vraždenie. Demokratická Sýria prirodzene potrebuje mier, rešpektovanie menšín a musíme sa snažiť reštriktívnymi opatreniami vyviať tlak na režim v Sýrii. V Sýrii je veľa tisíc obetí. Žiaľ, Čína a Rusko vetovali rezolúciu. Tieto dve krajiny sa stávajú stále izolovanejšími. Neuveriteľné, že tieto krajiny podporujú režim v Sýrii. My, medzinárodné spoločenstvo, sme bezbranné. Aby sme mohli sírskému ľudu pomôcť, musíme postupovať tvrdšie voči Asadovi Musíme spolupracovať s Arabskou ligou, musíme ju podporovať eh, v tom, aby sa krajina presadila. Obyvateľstvo nesmie ďalej trpieť. Musíme sa okamžite postarať o to, aby sa zaviedli trestoprávne opatrenia proti tým, ktorí páchajú násilie Mali by sme prerušiť obchodovanie s tými krajinami, ktoré podporujú Sýriu, myslím na Rusko a Čínu. To iné Kyria Marita. Ďalším rečníkom na 1,5 minúty je pani Marita Ulfskok. talman, eh, våldet nu i... Vážený pán predsedajúci, áno, je to násilná vláda, s ktorou sme konfrontovaní v Sýrii je tu, v, máme e, znepokojených svetkov, ktorí s nami hovorili. Vieme, čo sa v Sýrii deje. Vieme, že sa tu páchajú zločiny proti ľudskosti, čo môže spraviť Európska únia. Jedna vec je jasná, nestačí poskytovať humanitnú pomoc, keď je veľmi dôležitá. Uvedomujeme si, a to je môj názor, že vojenské akcie nepredstavujú alternatívu. Rezolúcia OSN je dôležitá. Je dôležité, aby sme tu mali široký front, na ktorom môžu všetci participovať. Medzinárodné spoločenstvo by malo byť silné vo vzťahu k tejto krajine. Je dôležité, aby sa nachádzali informácie nielen pre tých, ktorí sú v Sýrii. Solidarita je dôležitá Musíme vyvíjať tlak na Čínu a Rusko. Budeme sa snažiť zistiť všetky možnosti, aby sme zablokovali obchodovanie. Ďakujem. A slovo dávam pánovi Lizekovi na dve minúty. Pani pani... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán minister, pán komisár, mnohé to už zaznelo a veľa z toho je pravda. A všetci vieme, že táto rozprava nezmení situáciu v Sýrii, avšak aj napriek tomu si myslím, že tieto slova treba počúvať. Treba žiadať zmenu. Súhlasím s pánom Kaminským že rozhovor alebo dialog s Asadom je nesmyselný a treba hovoriť s jeho ministrami, úradníkmi, policajtami, dôstojníkmi, generálmi a musíme apelovať na všetkých, ktorí vraždia obyvateľov na rozkaz prezidenta Asada. Treba im povedať, že ak nezastavíte zabíjanie vlastných ľudí, tak čoskoro budete postavení pred Hagský tribunál ne, nikdy na to nezabudneme a vaše činy budú zdokumentované. Treba vyzývať Rusko, treba vyzývať aj Čínu. Treba im povedať, nechoďte tou cestou, pretože je to cesta hamby. Je to, sú to nepriateľné kroky, nepriateľné opatrenia. V Európe 21. storočia musíme vyslať túto výzvu vládcom v Rusku. Rovnako treba vyzývať vysokú predstaviteľku Európsku komisiu. Treba robiť viac, aby sme podporili malú prostrieštenú opozíciu v Sýrii. Treba zorganizovať eh, stretnutia, aby sa predstaviteľi opozície mohli stretávať a uvedomiť si našu podporu. My ako skromní členové parlamentu nemôžeme urobiť príliš veľa, avšak mohli by sme zostavíte skupinu podporcov Sýrii na to, aby sme vyjadrili našu solidaritu s tými, ktorí bojujú proti zločinnému režimu Asada. Pani Maria Muniz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Včera zakonal summit EU e a Čínou, ďalej sme mali summit medzi EU a Ruskom 15. decembra. Režim Asada bol plne zapojený do krvavého utlačania svojho ľudu. Žiaden z týchto dvoch summitov s týmito dvomi štátmi, ktoré vedovali uznesenie v Rade bezpečnosti, žiadna krajina sa nedokázala spýtať pred radou na ich pozíciu, teda pred bezpečnostnou radou. Je dôležité, aby sme vyvíjali väčší tlak, väčší vplyv prostredníctvom na jedných našich vyjednáčov, vyjednávačov, ináč budeme iba pasívnym divákom. Je dôležité, aby bol zrušený tento postup Ruska a Číny v prípade represí. Prosím vás, budem hovoriť o dve minúty dlhšie, pán predsedajúci. Je dôležité, aby Medzinárodný súd naozaj povolal zodpovedný za tieto činy, teda aby bola, aby bolo, aby bola zadosť za rozličnenosť. Ďakujem pekne. Situácia v Sýrii je veľká, najväčšia výzva, ktoré čeli medzinárodné spoločenstvo. Tým, že sa bombardujú civili, dospelí, deti sa zabíjajú, to nemôžeme tolerovať a musíme obviniť tento režim za zločinom. Je ľahké sa rozhorčiť, ale aj ťažšie je konať. A konať efektívne keď vylučujeme možnosť vojenského zásahu, tak ako to bolo v Líbie, podľa mňa opravnené, sú aj iné možnosti, ale sú obmedzené. Existujú predsa len, ale spôsoby, ako viac izolovať tento režim. Pán predseda Brok povedal, že takáto izolácia je najrealistickejšou cestou sankcie, pre ktoré EÚ za ktoré EÚ je, musia byť posilnené a musia e, byť spôsobom, ako konať. V diplomatickej oblasti, čo je základný rozmer, musíme najskôr odsúdiť rusko-čínske veto a musíme e, povedať týmto krajinám, že toto veto je neakceptovateľné a neakceptovateľné ani pre tejto krajiny samotné. Arabská liga zohráva vážnu úlohu a musí sa táto úloha posilňovať, hoci nie všetky možnosti sú krátkodobo realizo- realizovateľné. Hm, okrem tohto, tejto politickej podmienky maximálne zintenzívniť tlak na sírsky režim, ako je Irán a Rusko, je tu tiež humanitárna naliehavosť, okamžitý a bezpodmienečný prístup k obetiam. Na to nepotrebujeme rezolúciu OSN. Je to morálna povinnosť EÚ a členské krajiny musia urobiť maximum, aby sa zastavil eh, škandál týchto represí v našom čase. Ďakujem pekne. No a ďalším rečníkom je pán Wolfgang Chrysler Dörfler na jednu minútu. Vážené kolegyne a kolegovia, 11 mesiacov Asad eh, vodí svet za nos. Veto Ruska a Číny bude len urýchľovať e, tento požiar. Asadov režim zabíja svojich ľudí a opozíciu. Zdá sa, že spustil veľkú ofenzívu. Môžeme urobiť málo, ale sankcie sa musia zostriť. V prípade, ak si režim myslí, že zostane pri živote, e, treba dať najavo, že keď sa k režim odstúpi a zodpovední sa musia dostať pred Medzinárodný súdny tribunál v Hágu. To musíme opakovať. A takisto musíme vyvíjať tlak na Rusko a Čínu. Napríklad, keď diskutujeme o Maroku, o zmluve, o obchode, no a my hovoríme o Číne a vôbec nie v súvislosti s obchodovaním. Ja si myslím, že o tom by sme mali pouvažovať. Nemôžeme sa dívať ďalej na tieto zločiny. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Michal Gáler na dve minúty. Ďakujem pekne. Čo musíme teraz spolu urobiť? E, musíme využiť každú možnosť, aby sme primeli Rusko a Čínu, aby zrušila svoje veto. Od Ruska očakávame viac, je to predsa člen OECD, Rady Európy a princípy týchto inštitúcií platia aj v oblasti zahraničnej politiky. Je predsa obscenné, že Rusko dodáva zbranie tomuto režimu ak eh, sa nebudú Putin s Medvedevom správať ináč, tak sa stara, stanú strašnými postavami dejín. Aké eh, malé ješitnosti sa realizujú, ak sme neschopní takto konať. Mali by sme spolupracovať s Tureckom, Mali by sme konať spolu napríklad, ak zriadujeme utečenské tábory na tureckej strane. Je dôležité, aby sme viedli dialog e, s opozíciou e, v Sýrii. V takýchto vyhláseniach by malo byť jasné, že pre všetkých Sírčanov včítanie menšín musí existovať budúcnosť a Európska únia eh, chce podporovať Sýriu na tejto ceste. Myslím si, že sa musíme pripraviť na to, že v prípade ukončenia tohto režimu sa budú konať zmeny aj v susedných krajinách. Konkrétne napríklad zoberme si Libanon aj tam sa môže mnohé meniť a mali by sme apelovať na všetky strany, aby nepostupovali eh, v násilí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz sa na jednu minútu dostal slovo pán Boris Zala. Na dvoch, obidvoch veciach je treba spolupracovať. Odstránenie Asáda, ale aj demokratizácia v rámci Sýrie

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Andrej Gžip na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia v Sýrii nie je dobrá a utrpenie ľudí nie je ničím novým. Výbor AFET o tom veľakrát hovoril, ako aj podvýbor pre ľudské práva. Tým, že odsudíme, čo sa momentálne deje v Sýrii, um, s tým všetci súhlasíme. Poslanie tankov a lietadiel proti svojim vlastným ľuďom je úbohé, odsudenia hodné, ale je to typické pre režimy, ako je tento rusko-čínske veto v Bezpečnostnej rade veci zhoršilo. Preto musíme vytvoriť tlak na tieto dve krajiny, aby zmenili svoje stanovisko. Musia prestať vyvážať zbranie do Sýrie. Tieto zbranie sa používajú proti protestujúcim. Arabská liga by mala poslať mierovú misiu pod eh, mandátom OSN Snaha Arabskej ligy podporiť sírskú opozíciu je dôležitým prvým krokom. Počuli sme, koľko ľudí bolo zmasakrovaných v tejto krajine. Malo by byť možné, aby sa uskutočnila demokratická zmena v Sýrii. Ľudia vo vládnúcej strane, ktorí vidia spáchané zločiny proti sírskému ľudu, a ktorí chcú veci robiť inak. Tanky by mali zmiznúť z ulic, politickí väzni by mali byť prepustení a humanitárna pomoc by sa mala dostať k ľuďom. Humanitárna pomoc. Preto, aby dosiahla svoj cieľ, na to potrebujeme humanitárne koridory z Turecka, tak ako to podporuje Arabská liga. Humanitárne koridory musia ľudí zachrániť. Ľudí, ktorí žijú v, tut, v tejto tragickej situácii, musíme pomôcť zraneným a celej sírskej občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne a slovo má pani Koria Kretu na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Situácia v Sýrii sa zhoršuje zo dňa na deň. Masakry sa uskutočňujú v mestách, kde vzbúra proti Damasku sa radikalizuje. Ženy, deti, muži sú obeťami tohto režimu. Situácia nemôže pokračovať takýmto spôsobom. Ja dúfam, že valné zhromaždenie OSN odsúdi represie krvi prelievanie v Syrii napriek vetu Číny a e, Ruska v Bezpečnostnej rade. Súhlasím so stanoviskom Arabskej ligy a s organizáciom pre islamskú spoluprácu, že je potrebné vyvíjať tlak na režim Asada. Sýrsky režim by sa mal otvoriť možnosti demokratického riešenia krízy. Európska únia by mala nájsť e, riešenia aj vrátanie dodatočných sankcií, ale treba skončiť toto násilie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Šťastný. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Počuli sme o tých strašných veciach, ktoré sa dejú v Syrii. Počúvame to už 11 mesiacov. Podľa OSN viac ako 5000 Syrčanov bolo zabitých a prezident Assad krvavo potlača revolúciu. Západný svet sporu s Arabskou ligou odsudzuje kroky súčasnej sírskej vlády a vyzýva prezidenta Asada, aby počúval svojich ľudí, aby sa vzdal politickej moci a uľahčil slobodné voľby, tak ako to sľuboval v minulosti. Avšak takéto výzvy zamietlo Rusko a Čína v Bezpečnostnej rade OSN a v rezolúcii k Sýrii vrátane sankcií voči prezidentovi eh, Asadovi jeho režimu. Zdôrazňujem potrebu ďalších diplomatických krokov preto, aby sme zmenili stanovisko Ruska, pokiaľ ide o podporu eh, sírskeho hnutia za zmenu. Baronesa Ashton už eh, hovorila veľmi jasne pred týmto parlamentom o tom, že Rusko musí zmeniť svoj postoj voči svojmu spojencovi na Strednom východe vo svetle e, krvových krokov v Sýrii voči vlastným ľuďom. Podporujem baronesu v jej snahe ovplyvniť ruského veľvyslanca pri e, OSN, aby si uvedomil, že jeho podpora režimu, ktorý pácha kroky, ktoré hraničia s genocídou, sa nebude tolerovať. E, tieto udalosti nie sú priateľné. Musíme vyvíjať politický tlak na sírskú vládu, ako aj Rusko a Čínu, aby zmenili svoje pozície a chránili ľudí v Sýrii proti ich vlastnej vláde. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šťastný. Slovo má pán Zálevský na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, znovu dôležitá diskusia o zahraničnej politiky prebieha v Európskom parlamente. Znovu Lady Ashton tu nie je. Vítam prítomnosť e, zástupcu dánskeho predsedníctva a cením si jeho slova ale hovoríme o krajine, s ktorou máme úzke vzťahy a predsa naši lídry zahraničnej politiky tu chýbajú. Ruské a čínske veto. Toto sú krajiny, ktoré na seba prevzali zodpovednosť v Bezpečnostnej rade OSN za zintenzívnenie konfliktu v Sýrii. On, na nich je zodpovednosť za smrť stovk, stoviek ľudí. Režim zvyšuje svoju snahu zabíjať, alebo zabíja viacej ľudí po tomto vete. Rusi hovoria, že nechcú zmenu, režimu, pretože pre nich je režim legitímny. Ale režim, ktorý zabil 6 tisíc svojich vlastných ľudí, nemôže byť legitímny. Podkopáva svoju vlastnú legitimitu. Po druhé, je potrebná väčšia európska diplomatická snaha, aby sa vytvorili humanitárne koridory a poskytla pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, zraneným, obetiam útokov vládnych síl. Musíme pomôcť ľuďom, ktorí sa nemôžu dostať do nemocníc. Toto by mala Európska únia robiť. Ďakujem pekne, pán Zalavský. Pán Protasievič má slovo na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, dámy a páni. S rastúcou frustráciou vidíme, aký je vývoj v Sýrii. Tak ako sme už počuli, mnohí ľudia tu sa obávajú. Cítime sa bezmocní voči tisícom sírčanov, ktorí umierajú. Môžeme robiť viac ako doteraz? Mohli sme urobiť viac? ako len diplomatické sankcie, obmedzené hospodárske sankcie a embargo na dovoz zbraní. Možno sme nemohli urobiť viac. Máme tu nedávny príklad toho, ako medzinárodné spoločenstvo konalo jednotne, diplomaticky aj vojensky a s veľmi úspešným výsledkom. Je tu nejaký účel v diskusiách ako je táto, má nejaký zmysel e, štvrtá rezolúcia k Sýrii? Áno, pretože musíme vyjadriť solidaritu s utlačaným ľudom Sýrie. Musíme zariadiť, aby sírsky lídry vedeli, že ich sledujeme, čo robia a že chceme ich uistiť, že ich kroky budú nezostanú nepotrestané. Musíme vyvinúť tlak aj na európskych lídrov aby sa rozšírili diplomatické a hospodárske e, sankcie voči Sýrii. Potrebujeme viac humanitárnej pomoci tým, ktorí to potrebujú, tým, ktorí trpia a musíme vyjadriť naše odhodlanie vo vzťahu k Rusku a Číne, aby sme ich prinútili alebo priviedli k tomu, že sa príjme rezolúcia OSN k Sýrii. Ďakujem, pán podpredseda Potasievič. E, rešpektovali ste pridelený čas. Teraz mm, je tu pani Kolárska Bobinská. Máte slovo, pán predseda, dámy a páni. Mm, nedávno v Severnej Afrike prebehala voľna protestov Arabská jar, ktorú a nevideli sme mm, masaker tohto takéhoto druhu, ako prebieha v Sýrii. Počúvame o mučení detí zo strany sírskej armády. Toto je veľmi krutá, brutálna forma. Medzinárodné spoločenstvo by malo konať. Be, možno bez bezpečnostnej rady. Um, kým zmeníme postoj uh, Ruska, Číny možno bude neskoro. Potrebujeme uh, naliehavý summit. Uh, Ide o skončenie konfliktu a Európska únia by mala byť prítomná v tomto regióne. Často Európu obvinujú z mm, politickej pomalosti, hlavne na Strednom východe. Takže ukážme, že sme na čele v predstihu udalostí a naliehavý summit. Členské krajiny by sa mali zamyslieť nad tým, ako spolupracovať s sírskou opozíciou po páde režimu. Musíme vytvoriť plány pre stabilnú Sýriu v budúcnosti. Musíme spolupracovať s Arabskou ligou, zabezpečiť, zabrániť medzi etnickým konfliktom. Irak sa nesmie zopakovať. Musíme počítať s ľuďmi, v Sýrii, ktorí majú zmysel pre spravodlivosť, ktorí riskujú svoje životy, aby zachránili iných od brutálneho režimu. Pracujeme na písomnej eh, deklarácii na podpor, pra, podporu práve týchto ľudí. Dúfajme, že sírska nočná mora sa čoskoro skončí, ale postavme sa za ľudí, ktorí veria v spravodlivosť eh, pre Sýriu. Ďakujem. Eh, ďakujem. Slovo má pán Šopflin na dve minúty. Uh, you, uh, minister... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, pán minister, komisár. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že udalosti v Sýrii sú nepriateľné, odsudenia hodné. Už sme o tom počuli pomerne dosť. Ja sa však pýtam, prečo? Odpor proti akékoľvek zmenám zo strany eh, sírijských vodcov je taký eh, silný režim, Asadov režim, eh, neustúpil ani v jednej, v jednej jedinej veci. Myslím, že to si žiada vysvetlenie. Niekoľko mm, hodnotenia doterajšie nič nepriniesli. Sýria nie je jednotná spoločnosť, je to veľmi rozdelené, je tam 5 hlavných, hlavných skupín. Skupina, ktorá monopolizová moc sú alaviti a medzi nimi Asadová rodina. uh, Žítov, kurdov, aj kresťanov potlačili. No a menšiny sú, sú sunnickí moslimovia, ktorí nemajú prístup k moci. No a strach moci spočíva v tom, že jednoduchý systém väčšiny e, by dal moc sunnickej väčšine no a žiadne, žiadne ďalšie strany by neboli vo vláde v budúcnosti. Už akékoľvek riešenie, riešenie musí toto zohľadňovať, pretože inak bude zabíjanie pokračovať, pretože žiadna strana nebude vidieť žiadny prínos v riešení. Sýrske menšiny sú dôležité, ak má prímerie byť dlhodobé. Ďakujem pekne. Pán Šeflin, no a Teraz sa dostáva slovo Monika Luisa Makové, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V Sýrii ešte stále zomierajú, zomiera civilné obyvateľstvo. Tento tento pondelok vysoká komisárka pre ľudské práva povedala, že situácia Homsi je odsudenia hodná. Približne viac ako 300 ľudí prišlo o život len na začiatku februára. Bezpečnostná rada OSN nedokáže presne sledovať ich čísla. Deti sú unášané, mučené, zabíjané. Toto sú toto je postup vlády, ktorá stratila svoju legitimitu pred svojim obyvateľstvom, ako aj pred medzinárodným spoločenstvom. Európska únia zmrazila majetok a víza 110 jednotlivcom a 30, a, neudela e, víza 38 subjektom. A toto treba rozšíriť. Musíme a, e, zastaviť finančné, finančné toky. No a súčasne musíme pomôcť obyvateľom Sýrie, spolupracovať s humanitárnymi organizáciami pri rozvoji humanitárnych koridorov. Na to, aby sme im pomohli, musíme využiť eh, tento, eh, tento moment a donútiť sa, aby odstúpil a umožnil mierový prechod na demokraciu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Makovej. No a teraz eh, Catch the Eye. Ako prvá pani Jene. Ďakujem pekne, pán predseda. Je jasné, že režim Bašara al-Asada pácha zločiny proti ľudskosti Treba ich okamžite zastaviť. No a dnes sa vyzývame OSN, bezpe- Radu OSN pre ľudské práva, a Vysokého komisára pre ľudské práva OSN, aj Medzinárodný súdny dvor, aby zaručili ich potrestanie. No a skutočne, že Rusko a Čína využili svoje veto na bezpečnosť rade OSN a zabránili prijatiu návrhu rezolúcie o Sýrii je odsudenia hodné a bude mať eh, veľmi vážne následky. Podporí to režim Asada pri využívaní dokonca ťažkých zbraní proti civilistom. A kvôli tomuto vetu Bezpečnostná rada nedokázala podporiť výzvu Ligy arabských štátov za politický proces pod vedením Sýrie v prostredí bez násilia to plutujeme a vidíme agóniu režimu Asada a vidíme už v podstate mŕtvého muža a preto podporujeme diplomatické snahy baronky Eštonovej. Našim hlavným cieľom je zachrániť životy, životy, životy sírskych občanov. Ďakujem pekne pani Andrikiene. No a ďalším rečníkom je pán Pasku. Všeobecný Sýria rozdeluje pohľad na arabskú, arabskú jar EÚ, USA sen sú proti sírskému režimu. Niektorí to podporujú. Je tu ale rozdiel, aká podporovateľia a podporovateľov sa obávajú legitimizácie režimu, tak na strane Rusku, Ruska sú tu strategie, je tu strategická motivácia. Ak súčasný sírsky režim padne, tak Rusko stratí nie len strategického partnera, ktorý Rusku umožňuje byť členom v blízkovýchodnom partnerstve no a, a tiež stratí klienta pre svoje zbranie. No a však občania Sýrie, Arabská liga a medzinárodné spoločenstvo je proti súčasnému režimu, tak podpora podpora znamená, že straty sú už vyššie ako a zisky. Ďakujem pekne a ďalšia je Kristina Euland. Ďakujem pekne. Asadov režim musí znášať sankcie medzinárodného spoločenstva a to musí v budúcnosti pokračovať. Ja lutujem, že Rusko a Čína sa k nám v týchto snahách doteraz nepridali. Okrem hospodárskych sankcií, ktoré začali paralizovať zločinný režim, musíme tiež ukázať našu bezpodmienečnú podporu pre tých, ktorí eh, sa mieravo proti tomu postavili. Minulý rok ukázal, eh, že vôľa ľudu dokáže zvrhnúť akýkoľvek režim mm, bez hľadu na jeho silu. Moji kolegovia teraz na plenárnom zasadnutí navrhli veľmi relevantné a konkrétne opatrenia, a ktoré by Európska únia mala zvážiť. No a ja navrhujem, aby sme nestrácali čas, pri jasnej stratégii proti Sýrii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostal slovo pani Doc. Nech sa páči. Pán predseda, keď sa pozrieme na Sýriu, tak vidíme, čo strašné sa tam deje, ale aj potenciál, že sa táto kríza zhorší a povedie ešte veľkému, väčšiemu krvi prerievaniu. Potrebné sú kroky. Um, rezolúciu OSN vetovalo Rusko a Čína musí pretrvať tlak na Rusko, aby uznalo svoju zodpovednosť v tomto regióne. Kroky Ruska znamenali, že prezident Assad získal podporu svoje, svoje kroky. To je veľká zodpovednosť vo svete pokračujúceho krvi prelievania v Sýrii a utrpenie mesta Homsk. Vyzývame, aby sa vytvorila nová Sýria. Musíme sa ale obávať toho, čo sa udeje Sýrii je 5 miliónov kresťanov. Pozrite sa, čo sa stalo v Iraku a Egypte. Sloboda vierovýznania nie je súčasťou e, budúcnosti. Namiesto toho e, sú naďalej prenasledovaní. Chceme, aby sa Sýria zbavila e, tyrany Asada, ale nová Sýria musí byť taká, kde všetci môžu žiť slobodne, vrátane kresťanskej menšiny a ako povedal predrečník, medzinárodné záruky budú základ, základom v tomto zmysle. Ďakujem, pán Mülcer. Vážený pán predsedajúci, jasné, že konflikt sa e, stane náboženskou vojnou. Konkrétne to bolo aj v prípade sunitov v Iraku môže dôjsť aj ku istej revanši Spoločné náboženstvo totiž spája sunnickí Araby sa snažia upevniť si svoju vlastnú pozíciu v Bagdade. Čiže ak je to tak, že Al-Qaida chce miešať karty v Sýrie, misia modrých prílieb hm, vzhľadom na Rusko nemá šance odľadnúť od toho, že to by prichádzalo do úvahy iba v prípade prímeria. Európska únia by sa nemala nechať vtiahnuť ešte do hĺbšieho konfliktu, pretože by si mohla spáliť prsty a mohla by zlíhať. Eh, Ďakujem, pán Malcer. Pán Sondal, zastupujúci radu predsedníctvom rady a podpredsedničkou komisie, vysokú predstaviteľku pre zahraničnú politiku. Ďakujem pekne za veľmi dobrú diskusiu a živú diskusiu. Ľahko sa, je to pochopiteľné, pretože táto situácia je strašná a všetci súhlasíme s pocitom, že už to naďalej nemôžeme vydržať, aby boli ľudia uh, naďalej e, ostreľovaní, aby mierovo demonstrujúci boli strieľaní, mučení alebo unášaní ehm, a musia utekať z miest. Všetci súhlasíme s týmto pohrdaním pre režim, ktorý funguje takýmto spôsobom. A to je jeden z dôvodov, prečo my v Rade Využívame všetky stretnutia ministrov zahraničných vecí, aby sme hovorili o Sýrii. Všetky, ktoré si pamätám, mali Sýriu na programe a dôležité je zdôrazniť, že máme stratégiu v EÚ. A touto stratégiou je to, čo nás vedia a bude to aj pokračovať. Vždy sme sa pýtali, ako môžeme pomôcť sírskému ľudu v súčasnej situácii. Najskôr zastavenie násilia to sme povedali sírskému režimu, nech nestrieľa svojich vlastných ľudí. A toto je stanovisko, ktoré máme na všetkých medzinárodných fórach, kdekoľvek máme možnosť prezentovať naše názory na valnom zhromaždení OSN, kde sa zajtra bude hlasovať o rezolúciu a ktorá pravdepodobne ostro odsúdi to, čo sa v Sýrii deje, ako aj v Bezpečnostnej rade OSN pretože aj Bezpečnostná rada musí byť za týmto. Tiež sme kritizovali pozíciu Číny a Ruska. Pri každej príležitosti nemôžete byť stálym e, členom Bezpečnostnej rady a len pozorovať veci v Sýrii. Je tu povinnosť chrániť, tak ako to viacerí rečníci spomínali. Rusku a Číne pripomenieme túto zodpovednosť. Myslím si, že to má svoj dopad. Pretože to nehovorí len Európska únia, ale aj Turecko-Arabská liga a Číňania teraz navštevujú arabské krajiny a pravdepodobne teda je tu problém. A naše stretnutie v Tunise 24 bude príležitosťou na predstavenie našich e, stanovisk e, Násilie musí skončiť, tento problém má iba politické riešenie. Čiže na všetkých politických fórach robíme toto, čo je, prá- je to prácou ministra zahraničných vecí a pani Ashton koná rovnako, ale pokiaľ ide o konkrétne kroky, viem, že ste netrpezliví, sú tu štyri možné oblasti, kde budeme naďalej pracovať. Poprvé, mierové síly, tak ako to bolo navrhnuté arabskými krajinami, Nie je jasné, ako budú fungovať, malo by do toho zapojené OSN. Vysvetlia nám to ale v Tunise, ako to bude prebiehať. Po druhé, medzinárodné koridory. Nevylúčoval by som koridory, ale to si vyžaduje veľmi silnú podporu medzinárodného spoločenstva, pretože vašu cestu tým koridorom si musíte prebojovať. Hovoríme tu o boji. Ďalej. Niektorí z rečníkov zdôraznili potrebu vyhnúť sa občanskej vojne. Ale občianská vojna hrozí nie je možné e, nechať zbranie prúdiť na toto územie a potom len pozerať, ako sa vyvíja občianská vojna. Dnešok potvrdil to, aký je názor EÚ. E, pritvrdíme sankcie. Stane sa to e, v rámci 27. Budeme mať viacej ľudí, pokúsime sa poskytnúť humanitárnu pomoc nič z tejto oblasti sa nevylúčuje. Mm, chceme sa priblížiť sírskej opozícii, chceme ju vyzvať, aby bola jednotná, nie rozdelená. To je dôležité pre novú Sýriu. K jednému bodu by som sa chcel vrátiť. Aká je alternatíva za Asada? Niektorí ľudia spomínali extrémistov, ja si to nemyslím. Sirčania chcú žiť tak ako všetci ostatní, chcú rozhodovať o svojej vlastnej budúcnosti. Po formáte, ktorý im pomôžeme vytvoriť, myslím si, že žiadna krajina si nežela diktátorský režim alebo nejaký náboženský diktátorský režim. A v arabskom svete sa to potvrdilo v Tunisku. Tam sa uskutoční stretnutie 24. Ďakujem pekne za túto diskusiu vaše odporúčania. Budem to močiť, pani Ashton. A toto bude aj vstupom pre naše argumenty a vypracované uznesenia. Ďakujem pekne, pán Sondal. Dámy a páni, mám 6 návrhov uznesení do tejto diskusie, takže hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00. Týmto končíme tento bod a ďalším bodom na programe je